kvánok! Kérem engedjék meg, hogy magyarul folytassam az ülés vezetését. Dovolte mi, aby som e, hneď povedal, že budem predsedať v mojom jazyku v maďarčine. Teraz máme na programe vyhlásenie Rady a komisie spoločné odsúdenie nelegálnych pristahovalcov do Afganistanu a do iných tretich krajín. Najskôr sa chcem obrátiť na radu a dávam slovo pánovi ministrovi Tobiasovi Bilstromovi. Nech sa páči. Uh, äh, äh, Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, chcel by som sa poďakovať všetkým za to, že som mohol prísť sem medzi vás a že môžeme diskutovať o týchto dôležitých otázkach. Z hľadiska tých otázok, ktoré boli položené viacerým poslancom, je jasné, že toto je otázka, ktorá vyvoláva určitý, určité znepokojenie. A chcel by som prezentovať názor rady na otázku. A chcel by som odpovedať vaše otázky. Princíp právneho štátu a rešpekt ľudských práv a základných práv to sú fundamentálne princípy pre spoluprácu v rámci Európskej únie. Toto musí byť určujúce pre spoluprácu členských štátov v Európskej únii. Tieto princípy sú a budú aj naďalej východiskami pre spoluprácu v oblasti azylu a otázok migrácie. Spolupráca v EÚ pri otázke migrácie sa posledných rokov vypracoval veľmi rýchlo a zahrňuje viaceré právne akty a ďalej, ďalej iné typy opatrení. Čo sa týka práva uchádzajúci sa o azyl, tak tu sa musíme pozrieť e, na základný kameň, vlastne základný význam azylovej spolupráce je to, aby sme vypracovali spoločný európsky azylový systém, kde ľudia budú mať určitú ochranu. Je, a súvisí to s Ženevskou konvenciou, ako aj ďalšími medzinárodnými zmluvami, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí migrujú. V rámci spolupráce sú tu ustanovenia, ktoré sa týkajú subsidiarity, ustanovenia, ktoré sa týkajú prijatia, ale aj odsunu, navrátenia. Toto sa týka otázok azylu a celého základu spoločného azylového systému. Tie centrálne právne akty v oblasti azylu je nariadenie, Dublinské nariadenie tam sú určité mechanizmy, ktoré hovoria, ktorý členský štát je zodpovedný za to, aby sa zaoberal e, ochranou a azylom. Potom je tu smernica o príjmaní, ktorá stanovuje minimálne normy e, pre ochranu pre uchádzačov azyl. Potom je tu ďalší, ďalšia legislatíva, ktorá sa týka napríklad toho, kedy občania tretich štátov sú považovaní za to, že, potrebu, že si vyžadujú medzinárodnú ochranu potom sú to minimálne normy pre postup členských štátov, ktoré sa týkajú aspektu medzinárodnej ochrany. Tieto právne akty podliehajú v súčasnosti revízii, kde ide o to, aby sa prispôsobila legislatíva členských štátov tejto oblasti a majú byť čo najefektívnejšia. Celé to sa má schváliť v rámci spolurozhodovania a ide tu o vytvorenie spoločného azylového systému, európskeho azylového systému. Dobre riešená azylová politika môže vytvoriť možnosti preto, aby ľudia mohli legálne prísť do únie a zároveň poskytuje to možnosť poslať naspäť tých, ktorí nesplňajú podmienky pre e, pobyt alebo pre pre zdržovanie sa alebo keď nesplňajú požiadavky na azyl. Tie základné práva pre tých, ktorí nemajú práva na pobyt v Európskej únii, tu, tu sa budeme opierať o základné právne princípy, ktoré majú byť zákonom všetkej činnosti Európskej únie. A to by som chcel poukázať na tie pravidlá, ktoré sa týkajú odsunov občanov tretich štátov, ktorí nemajú právo E, na legálny pobyt v Európskej únii. Tu máme smernicu o navrátení, ktorú schválil Európsky parlament a e, Rada roku 2008. To smernica, ktorá znamená významný krok smerom k legislatíve, ktorá sa zameriava na to, aby tu boli jasné, transparentné, spravodlivé postupy Prečo je to prepojené s efektívnou politikou, ktorá sa týka odsunov na európskej úrovni. Je to základný princíp pre prácu na tejto, v tejto oblasti. Dôležité, aby to bolo právne je bezpečné, isté, aby to bolo efektívne a humánne. Práca na politike v oblasti odsunov e, znamená spoločnú organizáciu takýchto odsunov. To znamená, že sa tu spoločne má organizovať odsúdy takých občanov, ktorí nesplňajú podmienky na azyl. A máme tu akčný program, ktorý sa týka odsunov z roku 2002. Organizácia takýchto spoločných návratov, odsunov musia byť efektívne a majú prispieť k tomu, že spolupráca medzi členskými štátmi bude operatívnejšia. Chcel by som zdôrazniť, že tu nejde o nejaké kolektívne rozhodnutie o, o odsunoch. Ide tu o nástroj, ktorý sa týka toho, že môžeme lepšie využívať kapacity členských štátov, spoločné smernice a spoločná organizácia odsunov, ktorá sa týka osôb, ktoré už nesplňajú podmienky pre, e, pre vstup, pre usadenie sa alebo zdržiavanie sa e, v nejakom členskom štáte Európskej únie. Organizujúci členský štát a zapojené členské štáty majú povinnosť zabezpečiť, aby právna situácia bola v súlade s danou legislatívou. Čo sa týka nariadenia, ktoré sa týka vytvorenia Európskeho orgánu pre spoluprácu to sa bude týkať spolupráci pri, pri monitorovaní vonkajších hraníc, teda front, Frontex poskytuje členským štátom podporu na to, aby organizovali spoločné aktivity pri navrátení. V októbri tohoto roku Európska rada vyzvala Frontex, aby sa zamýšľal nad možnosťami, ako je možné financovať e, spoločné odsuny. Všetky tieto opatrenia majú zabezpečiť to, aby medzinárodná ochrana bola k dispozícii tým, ktorí ju potrebujú. Čo sa týka odsunu občanov tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na Európskej únii, Európskej únii musí prebiehať zákonným spôsobom a transparentným spôsobom. Využívanie spoločných odsunov neznamená, že by sa porušovali nejaké právne princípy alebo že by sa obchádzali a chcel právo na individuálne preskúmanie. Členské štáty musia zohľadňovať špecifické podmienky, musia skúmať každú osobu, ktorá, ktorý sa bude týkať odsun. Zároveň musia e, preskúmať žiadosť na medzinárodnú ochranu. Toto sa týka aj osob, ktoré prišli z Afganistanu. Vážený pán predseda, poslankyne poslanci, politika spoločenstva v oblasti odsunu je samozrejme veľmi dôležitá. A toto je iba jeden aspekt celkovej migračnej politiky. Európsky pakt pre migráciu a azyl, ktorý bol schválený radou minulý rok, posilňuje aktivity Európskej únie v rámci globálneho prístupu k migrácii. Toto znamená, že migrácia je súčasťou vonkajších vzťahov Európskej únie efektívne riešenie migrácie musí byť jednotné. Vyžaduje si to aj úzke partnerstvo medzi krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami. Štokholmský program, o ktorom sme prednedávnom diskutovali, teda dnes po obede, potvrdí a bude ďalej rozvíjať tento celkový princíp a stratégiu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pán Bilstrom. A teraz dám slovo pánovi Barotovi v mene komisie. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa pripomenúť hlavné princípy, ktorými sa riadi náš postoj vzhľadom na tento problém. Problém migrácie a návratu utečencov. Európska legislatíva ukladá členským štátom, aby robili tak, že aby občania tretich krajín, ktorí sú prítomní na ich území, e, požívali medzinárodnú ochranu a si to želajú. Pokiaľ ide o možnosť, aby títo afgánsky pristahovalci získali jeden taký či onaký spôsob národnej ochrany, členské štáty musia preskúmať každú žiadosť o azyl a musia aplikovať všetky pravidlá a požiadavky na špecifickú situáciu každého žiadateľa. Členské štáty musia rozhodnúť, či žiadateľ o azyl sa môže dožadovať štatútu utečenca a ak nesplňa kritéria na udelenie štatútu utečenca, treba overiť, či môžu, môže požívať subsidiárnu ochranu. Príklad, máme tu občana tretej krajiny, ktorý sa nemôže vrátiť do svojej krajiny, lebo by mu hrozila vážna újma. Európska legislatíva a konkrétne smernica v oblasti azylovej politiky hovorí, že členské štáty musia rešpektovať princíp neodmietania a nevydávania v súlade s medzinárodnými princípmi. To znamená, že členské štáty nemôžu navrácať do e, Afganistanu tých občanov, ktorí sú pod ochranou Ženevského dohovoru alebo subsidiárnych dokumentov. Na druhej strane členské štáty sa musia ubezpečiť, že žiadna operácia návratu nelegálnych pristahovalcov sa nebude konať tak, že by poškodila alebo nedodržala e, tie smernici, ktoré garantujú e, občanom tretich krajín E, že si ich nevydajú do svojich krajín, ak im tam hrozí nebezpečenstvo alebo postih alebo vážna újma. Po tretie, nemôžeme generalizovať a zovšeobocňovať žiadosti, pokiaľ ide o možnosť týchto operácií odsunú ich spätného odsunu do Afganistanu. Afganistan je jednou z hlavných krajín, odkiaľ pochádzajú žiadatelia o azyl. A Európska únia e, skutočne dáva tento štát len malému zlomku týchto utečencov. Väčšina z nich sa nachádza v Iráne a v Pakistane a v ďalších susedných krajinách. Nemôžeme z toho teda vyvozovať všeobecné závery, pokiaľ ide o to, že či e, sa riadiť právom afgánskym, európskymi právami, Európskou chartou ľudských práv, európskym právom a tak ďalej. Jednotlivé členské štáty musia sa vyjadriť ku každej žiadosti, teda na, tam, kde sú tieto žiadosti predložené a musia zvážiť špecifickú situáciu každého žiadateľa. Musia preskúmať individuálne špecifické okolnosti, ktoré môžu odôvodniť eventuálnu potrebu ochrany jednotlivých žiadateľov toto si vyžaduje e, preskúmanie politických, e, humanitárnych aj bezpečnostných aspektov, ako aj e, situáciu v oblasti ľudských práv v Afganistane. Samozrejme, že sa tam zohľadňuje aj špecifická situácia krajiny pôvodu, ako aj špecifická situácia tejto osoby, jeho rodiny, jeho aktivít v krajine pôvodu, ako aj ďalšie špecifické charakteristiky, ktoré ho môžu urobiť zraniteľnejším. Takže my nemôžeme povedať, že existujú všeobecné závery ohľadne potreby ochrany afganských žiadateľov o azyl, ale štatistiky ukazujú, že miera uznania ich žiadosti o azyl narastá. V prvom pol roku 2009 okolo 50 percent afgánskych utečencov dostalo medzinárodnú ochranu, kým v poslednom e, štvrť roku 2008 to bolo menej ako 30 percent. No a teraz ešte iná otázka. Aké sú podmienky, ktoré musia, e, ktoré musia byť splnené, aby sme mohli odsunúť týchto žiadateľov o azyl? V mojom najnovšom oznámení ohľadne odsunu afgánskych občanov do Kábulu z Francúzska a Veľkej Británie som povedal, že odsun týchto individuí do Afganistanu musí byť zo, zo strany členských strán zabezpečený troma spôsobmi. Poprvé, musia sa zabezpečiť, aby migranti neboli pod ochranou, medzinárod nepožívali medzinárodnú ochranu. Po druhé, ak požiadajú o medzinárodnú ochranu. Treba sa presvedčiť, či táto žiadosť bola náležite individuálne preskúmaná a či bola odmietnutá na základe príslušného vyhodnotenia. Po tretie, ubezpečiť sa, že život odsunutého migranta nebude v krajine pôvodu ohrozený. Komisia sa snažila eh, získať čo najviac informácií o okolnostiach tejto operácie e, Veľkej Británie a Francúzska. Ale komisia v súčasnosti nedisponuje žiadnymi prvkami, ktoré by naznačovali, že tieto tri podmienky neboli rešpektované e, v prípade tých osôb, e, ktorých sa to týkalo. Teda ako to vyzerá s takýmito operáciami, ktoré sa týkajú viacerých osôb. Keďže e, zložka každého z nich bola individuálne e, posúdená, protokol 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach, e, Charta základných ľudských práv EÚ zakazuje kolektívne vyhosťovanie, avšak neexistujú právne prekážky ani žiadne iné principiálne prekážky k tomu, aby Viacero opatrení na návrat, ktoré boli prijaté individuálne, neboli vykonané spoločne, každá na základe e, špecifického rozhodnutia. Napríklad môže sa pritom použiť však jeden let. Už neexistujú žiadne právne prekážky k tomu, aby sa takéto operácie vykonávali spoločne viacerými členskými štátmi. Súčasný mandát Frontex, už upravuje takúto spoluprácu aj v oblasti, o ktorej hovoríme. Európska rada požiadala, aby operačná kapacita Frontexu bola posilnená a aby sa predovšetkým uvažovalo o možnosti najímať si pravidelne lietadla na takéto operácie. Spoločné operácie by mali zlepšiť efektívnosť operácií odsunu z logistického hľadiska a možno, že aj by mu bolo možné zaručiť isté sledovanie, ktoré je želateľné v takýchto prípadoch. Takisto si treba uvedomiť, že ak smernica o e, návrate ešte nebola transponovaná vo väčšine členských štátov, komisia e, sa chce e, ubezpečiť či tieto rozhodnutia v členských štátach sú v súlade s normami, ktoré stanovuje smernica. To znamená, že prioritu budú mať dobrovoľné návraty, od, odvolania sú možné a e, treba zobrať do úvahy aj špecifickú zraniteľnosť istých ľudí. Táto smernica ešte nie je e, vykonateľná, ale čo skoro bude a umožní e, priniesť, umožní aplikovať ešte dodatočné garancie zúčastneným a dotknutým stranám. Takže to sú tie informácie, ktoré som vám chcel oznámiť ohľadne európskeho práva. Samozrejme, že pán Tobias Bilstrom už vysvetlil, že v celom tomto probléme, v tomto probléme je potrebné zachovať rovnováhu medzi vôľou prijímať tí, ktorých skutočne prenasledujú z politických dôvodov a ktorí si skutočne zaslúžia ochranu ale zároveň treba uznať, že niektoré žiadosti nemajú odôvodnenie a nemožno ich akceptovať. Takže rovnováha je tu naozaj zložitá a komisia si starostlivo túto situáciu sleduje. E, ja si so záujmom vypočujem aj následné vypoč- vyjadrenia poslancov. Ďakujem. Ďakujem, pán Baro. A teraz idem k rečníkom za politické skupiny. Dávam slovo pani Matej na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Eh, únia by mala dôstojne príjmať tých ľudí, ktorí bojovali a sú prenasledovaní a mala by im udeliť režim medzinárodnej ochrany. Avšak Európska únia čelí už niekoľko rokov e, miešaným imigračným tokom a národné e, azylové systémy často vpúšťajú takých ľudí, ktorí nesplňajú podmienky, ktoré sa vyžadujú. Čo teda robiť? E, túto otázku by si mali položiť všetky členské štáty, e, kde absorčná kapacita má svoje limity. Režim ochrany musí byť aplikovaný na tých ľudí, ktorí splňajú objektívne kritéria, a keď chceme zachovať tradíciu pohostinnosti e, našich krajín, je skutočne treba e, oddelovať politickú emigráciu od ekonomickej. Treba zdôrazniť, že krajiny, odkiaľ prúdia nelegálni e, imigranti, či je to Afganistan alebo Irak, oni často sú nútení k imigrácii. Stačí spomenúť niektoré krajiny, E, ktoré, odkiaľ tiež chodia utečenci. V Únii politicky nerozlišujeme tieto otázky a preto je potrebné dosiahnuť taký konsenzus, ktorý by umožnil realizovať spoločné operácie v spolupráci s Frontexom. Tieto iniciatívy treba privítať a chcem tiež pripomenúť, že spoločné operácie e, odsunu sa odlišujú od vyhosťovania, a to aj v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Štrasburský súd e, zakazuje všetky skupinové vyhosťovania, ale umožňuje také prípady, kde takéto rozhodnutie bolo prijaté na základe objektívneho preskúmania špecifickej situácie každého cudzinca. Medzerádne a európske právo pre utečencov je dosť hutné, na to, aby boli istým spôsobom e, preskúmané tieto otázky tak, aby neutrpela ľudská dôstojnosť. Ďakujem. A teraz dám slovo na dve minúty pani Sylvie Guillaume. So záujmom som si vypočula tieto vyhlásenia, ale mám niekoľko otázok a som trochu znepokojená ohľadne tejto témy. Mám dva príklady. Najnovšie prvá to sa týka odsunu pristahovalcov do Kabulu, bolo ich 27, organizovalo to Francúzsko a Veľká Británia. Európska únia sa nazdáva, že Afganistan je krajina, kde je zabezpečená fyzická integrita týchto odsunutých ľudí. Naozaj e, Európska komisia ubezpečuje, že títo ľudia boli usunutí až po preskúmaní ich jednotlivých dokumentov. Ale Druhý príklad sa týka e, odsunutia Rómov z Belgicka, Nemecka do Kosova na základe readmisných dohôd, aj keď e, v, na základe vyhlásenia z 9. novembra sa hovorí, že e, Rómovia sú obmedzovaní vo svojom práve na pohyb a často sú aj fyzicky ohrozovaní. A toto ma vedie k trom otázkam. Prečo článok 15 smernice z roku 2004, ktorá dáva ľuďom právo v prípade vážneho ohrozenia e, fyzickej integrity, právo na medzinárodnú ochranu alebo subsidiárnu ochranu. Prečo sa tento článok tak málo aplikuje? Po druhé, môžeme považovať za dostatočné vysielať, navracať tých ľudí, ktorí sa nachádzajú ilegálne na území EÚ, pretože nepožiadali o medzinárodnú ochranu, aj keď vieme, že mnohí zo žiadateľov o azyl potenciálnych žiadateľov o azyl nežiadajú oň v prvej krajiny, lebo podmienky prijatia sú dosť poľutovania hodné a nádej na získanie azylu mala. A 15. oktobra komisia skúmala e, tieto spoločné e, lety financované Frontexom a možno by bolo dobré vyrobiť zoznam európskych krajín, bezpečných krajín a takisto snažiť sa o harmonizáciu podmienok preskúmavania a udeľovania štatútu utečenca. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani de Sainz. Pán komisár, som smutná, ako mnohí Európania, keď 20. oktobra dve európske krajiny nútene vrátili pristahovalcov do Afganistanu, troch z Francúzska, 24 z Británie. Títo ľudia e, ušli zo svojej krajiny pred vojnou a odišli do Európy, aby našli ochranu a azyl a boli navrátení do krajiny, kde ich bezpečnosť nie je zabezpečená. A ako vnímame ľudské práva a preto ma neprekvapilo, keď som o niekoľko dní čítala o tom, že Európsky summit predpokladal nielen organizáciu čárterov, ale aj ich financovanie z európskeho rozpočtu. Pán komisár, toto nie je Európa, ktorú chceme. Európa tu nie je na to, aby sa legitimizovali národné praktiky proti základným ľudským právam. A keď počujem francúzského ministra pre imigráciu vyhlásiť, že nútený návrat by mal byť e, pod európskou zástavkou, tak si myslím, že nie na toto otcovia zakladatelia vytvorili spoločnú Európu. Spýtali ste sa Paríža a Londýna, že títo odsunutí Afgánci naozaj požiadali o azyl, že naozaj im to odmietli objektívne a že ich život nebude ohrozený v tých regiónoch, kde boli navrátení? Chcela by som, aby ste explicitne potvrdili, že naozaj došlo k individuálnemu preskúmaniu každej jednej žiadosti o azyl. Rovnako chcem vedieť, či komisia pokladá Afganistan za bezpečnú krajinu a ak nie, chcem vedieť, či komisia si nemyslí, že tento nútený návrat e, bol porušením tretieho e, článku Ženevského dohovoru o utečencoch. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Ellen Flotr. Dobrý deň, ja vítam túto rozprávu na túto tému, pretože je jasné, že šéfovia štátov a vlád e, očakávali, že odsun migrantov v neregulárnej situácii do Afganistanu prejde ako e, poslanie listu poštov. Našťastie to tak nie je Poprvé, Európska komisia požiadala o dodatočné informácie od britskej a francúzskej vlády a po druhé aj preto, že dnes tu máme túto debatu na túto tému. Otázky už boli vyslovené a chcem sa spýtať ešte raz, je naozaj Afganistan bezpečnou krajinou a chcem sa spýtať pána Obamu, ktorý tam e, rozhodol vyslať 34 tisícov ďalších vojakov. Žiadne Žiadny vojak nemôže garantovať prežitie týchto ľudí v Afganistane a budeme my schopní garantovať, že migranti, ktorých sme vrátili do týchto krajín, nebudú ohrození na živote. E, to je istý vtip, ktor, ktorý, keď sa odporúčalo členským štátom, aby sa e, nepristupovalo k takýmto E, návratom. A potom máme tu kolektívne vyhosťovania. Všetci vítame záväzný charakter e, Charty ľudských práv. Článok 19 hovorí konkrétne o zákaze kolektívneho vyhosťovania. Vy nám hovoríte, že to nie je ono. Pán Bilstrom nám povedal, že to je e, racionálna mobilizácia zdrojov, ale ďalej sa tu hovorí o spoločných čarteroch v záujme boja proti E, skleníkovým plynom, ale ja sa pýtam, e, tí, ktorí sú poslancami za Pas-de-Calais, kde bolo veľa Afgáncov, ktorých pán Besson z Francúzska vyhostil, že z dôvodov komunikácie francúzska vláda sa rozhodla zmedializovať operáciu kolektívneho návratu a na území pas calais dochádza k zatýkaniu, kolektívnemu zatýkaniu, ilegálnemu zatýkaniu, pretože tu dochádza k diskriminácii a my nemôžeme absolútne garantovať to, čo hovoríte vy, pán Baro, teda, že to je spoločná operácia pre tých ľudí, ktorí neboli v legálnej situácii na základe preskúmania individuálnych situácií. Je to, indiv- je to kolektívne vyhosťovanie a kolektívne zatýkanie. Ďakujem. A teraz pani Veržia. Áno, pán predseda, drahí kolegovia. Mohli by sme privítať organizáciu tejto debaty, ale som zhrozená e, tým, čo nám tu bolo ponúknuté. Tu sa hrá so slovami. Áno, sú tu kolektívne vyhosťovania, ktoré boli organizované a ku ktorým došlo. Európska únia sa chváli ochranou ľudských práv a právo na azyl je jedným z nich. Dnes však sú to Afgánci, ktorí boli vyhostení do krajiny, v ktorej zúri vojna, kde sa zúčastňujú aj mnohé európske krajiny. A pán Baro, prepáčte mi, legislatíva, ktorá o tom hovorí, je tak európskou eh, legislatívou, eh, ktorá má prevahu nad národnou legislatívou a my predsa nerevidujeme prípad od prípadu národnej legislatívy. Väčšina týchto prípadov je práve e, vďaka smernici hanby, pretože to je naozaj smernica hanby pre všetkých obrancov ľudských práv. Viete, že žiadatelia o azyl e, sú, k ním sa pristupuje rôzne v jednotlivých členských štátov a preto Afgánci e, často nežiadajú o azyl v dobrých podmienkach a preto ma zaujímajú všetky otázky, ktoré položili moji kolegovia a prosím vás, aby ste skutočne vyhodnotili bilanciu tejto politiky a pre jednotlivé prípady, ak je to možné. Ďakujem. V nasledujúcich vystúpeniach každý aj dám slovo niektorým kolegom poslancom. Najskôr pani Vejrak. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som podporiť spoločnú iniciatívu socialistickej britskej vlády a francúzskej vlády, ktorí sa rozhodli odsunúť ilegálnych afgánskych migrantov. Na rozdiel od toho, čo tu povedali mnohí kolegovia, títo ľudia e, mali zamietnutú žiadosť o azyl. A teraz táto iniciatíva musí byť aj predlžená na európskej úrovni, pretože migrácia to je výzva, ktorej treba čeliť kolektívne. A to je zmysel paktu o imigrácia o azile, čo sa schválilo pred niekoľkými mesiacmi za francúzského predsedníctva. Teraz by sme mali dať dohromady svoje zdroje a organizovať spoločné lety financované Frontextov. Rozhodnutie 27 ohľadne štúdie je prvou etapou. Dúfam, že komisia podporí tieto návrhy, pretože boj proti ilegálnej imigrácii je útok na verejnú mienku a imigra, imigrantov v regulárnej alebo legálnej situácii. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Esaja. Ustanovenia hovoria, že každý žiadateľ o azyl musí e, byť posudzovaný individuálne. A ako už tu bolo povedané, E, odsuny, kolektívne odsuny možno organizovať len vtedy, keď všetci z odsunutých mali svoje prípady preskúmané individuálne. Mňa znepokojuje, že bezpečnostná situácia v Afganistane je zložitá. Možno tam navrátiť ktorúkoľvek osobu a zabezpečiť jej bezpečnosť. V prípade Fínska, aj keď právo na azyl ešte nebolo schválené, sme týmto ľuďom dali povolenie na dočasný pobyt, pretože predsa nemôžeme navrátiť ľudí do krajiny, e, kde je vojna. To je príliš kruté. Nemôžeme odsunúť ľudí do, takýchto, e, do takéhoto prostredia. Zemke úr. Ďakujem. Pekne, pán Sempia ako ďalší. Ďakujem. Pán predsedajúci, dovolte mi, aby som spomenul nasledujúcu otázku. Ja som pracoval na ministerstve obrany mnohé roky a v tejto funkcii som viackrát navštívil Afganistan, pretože tam bolo 2000 polských vojakov. Situácia tam je naozaj mimoriadne dramatická. Na jednej strane tu máme zúfalých ľudí, ľudí, ktorí nezvládajú veľmi zložitú situáciu, pretože je to naozaj vojnová situácia v tomto regióne. Na druhej strane sú v Afganistane takí ľudia, e, ktorí si zahrávajú život Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Na, počas dňa sa vlastne tvária, že podporujú vládu, ale zase v noci podporujú Taliban. Takže mňa by zaujímalo, či máme k dispozícii potrebné nástroje, či dokážeme E, posúdiť skutočné zámery tých imigrantov, ktorí prichádzajú do Európy, pretože ja sa obávam, že niektorí ľudia síce opúšťajú krajinu, pretože sú v zúfalej situácii, ale môžu tam byť aj takí jednotlivci, e, ktorí hrajú takéto dvojité hry. Ďakujem pekne, pani Keller ako ďalšia. Ďakujem. Vypočula som si tú diskusiu a kladím si otázku, prečo ľudia prichádzajú ilegálne. Je to preto, lebo nedokážu legálny spôsob opustiť svoju krajinu, ktorá je vo vojne. Legálne sa k nám nedokážu dostať. A všetci vieme, aké zložité je napríklad požiadať o azyl, dostať azyl. Práve preto ženevský e, dohovor je relatívne prísny a musíte dokázať, že vás osobne prenasledujú a to je veľmi ťažké, keď unikáte z krajiny, kde je voľnový konflikt. A sú ľudia, ktorých azylová žiadosť bohužiaľ neprejde a potom sú vrátení do Afganistanu. Ale tam je vojna, tam ľudia nemôžu pokojne žiť, nemôžu si zarábať na živobytie a je tam aj e, porušovanie práv žien, takže z týchto dôvodov by sme skrátka mali poskytnúť napríklad azyl všetkým ženám, ktoré unikajú z tejto krajiny. Preto by som chcela požiadať ako komisiu, tak aj členských štátov, aby bojovali, členské štáty, aby bojovali proti návratom utečencov do Afganistánu. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Tým sme vyčerpali zoznam rečníkov, končíme rozprávu a na záver má slovo pán Bildström v mene rady. Nech sa páči. Pán predseda, poslankyne, poslanci, ďakujem pekne za mnohé pripomienky a komentáre v rámci tejto diskusie. Ja by som začal tým, že sa pokúsim sa zamerať na niektoré hlavné princípy, pri tejto otázke. A tu budem trošku vychádzať z toho, čo povedala pani Mathieu, ktorá spomínala e, tie prípady migrácie. Áno, máme tu rozličné prúdy migrácie, ktoré vychádzajú z Európskej únie. A pretože Európska únia nemá neobmedzenú príjmaciu kapacitu, tak ako spomínala pani Mathieu, tak je skutočne dôležité, aby sa individuálne a správnou istotou preverilo, kto má byť chránený v súvislosti s európskou legislatívou a súlade s medzinárodnými dohovormi. A práve preto komisie tu má tie smernice, ktoré boli prijaté v našej spoločnej únii. A tu sa dostávame samozrejme k tým hľadiskám, ktoré spomínala pani de Sarnes. A síce, čo sa týka Afganistanu, či je to štát, kde je možné garantovať bezpečnosť jednotlivca. Práve o toto ide. Toto je práve to témou celej diskusie. To je práve to, prečo musíme preverovať každého jednotlivca a prečo je nutné zabezpečiť to, že chceme, našim cieľom je vytvoriť spoločný európsky azylový systém. A v budúcnosti takéto určite budeme mať. Viacerí rečníci hovorili e, v tom zmysle, že toto nezohľadňovali pri, svoj, pri svojich vystúpeniach. Práve tá právna istota je dôležitá a musí byť jasné, že keď povieme áno, tak je to áno a keď nie, to nie je. Keď povieme nie, tak odsun musí prebehnúť a bez ohľadu na to, o akú krajinu ide. Preto musíme zabezpečiť najprv to, musíme preveriť najprv to, či táto osoba si nevyžaduje ochranu. A práve preto musíme posúdiť, ktorú osobu a pošleme do krajiny pôvodu. Toto môže prebiehať koronárnym spôsobom, napríklad lietadlami, tak ako to povedal komisár Baro, ako to prebieha v viacerých prípadoch, kde všetci ale boli individuálne preverovaní. A toto, že ešte budú spoločné lietadlá, toto, spoločné organizácia letov, to je iba logistická otázka, to nie je také dôležité. Súhlasím so, tam tomu, čo povedal Ani Keller, ktorá vždy prichádza zaujímavými myšlienkami v týchto otázkach. Ja zdieľam vaše stanovisko, že skutočne otázka prístupu je veľmi komplikovaná. Vôbec to nie je jednoduchý systém, ktorý máme v súčasnosti lebo skutočne e, musíte byť najprv v Európskej únii a vtedy môžete požiadať o azyl. Zároveň samozrejme vieme, že nie je jednoduché dostať sa do Európskej únie a teda prísť takouto žiadosťou. A práve preto sa počas švedského predsedníctva snažíme vykonať prácu v tom zmysle, aby sme vytvorili spoločný systém navrátenia, ktorý umožňuje tejto únii, aby sme vytvorili určitú možnosť pre tých ľudí, ktorí musia byť chránení, ktorí sú eh, najviac vystavení napríklad útlaku a ktorí nemajú eh, ekonomické prostriedky na to, aby sa dostali do únie. Preto všetky členské štáty mali postupovať tak, ako robí teraz Švédsko, ktoré poskytuje určité kapacity. Je to niekoľko tisíc eh, miest ročne. Takto napríklad by sme mohli spoločne Európskej únii ponúknuť UNHCR 100 tisíc miest. To by umožnilo, že by sa mohli uzavrieť najhoršie utečenské tábory na tomto svete. A preto my si myslíme na e, predsedníctve, že Európska únia mala skutočne konať a mohli by sme takto riešiť situáciu mnohých utečencov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister. A teraz pán komisár. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Hlavný problém, s ktorým sa tu stretávame, je ten problém zmiešaných tokov, tak to nazvala pani Matie. Naozaj sú tu aj takí pristahovalci, ktorí prichádzajú z ekonomických alebo z ekologických dôvodov, ale sú to takí, ktorí sú naozaj prenasledovaní a ktorí samozrejme majú právo požívať medzinárodnú ochranu alebo subsidiárnu ochranu. Toto je ten problém, ktorý je potrebné súrne vyriešiť a je to komplikovaný problém. Dovolte mi na úvod reagovať. Nie, dovolte mi prečítať niekoľko prvkov. Nemôžem odpovedať na všetko E, a ohľad, pokiaľ ide o francúzsku odpoveď, tak to, čo som čítal, tak francúzska odpoveď je taká, že tí, ktorí e, spontánne nepožiadali o azyl, boli zatknutí v nelegálnej situácii a boli vlastne umiestnení pod administratívnu kontrolu. Každému bolo v rodnom jazyku oznámené, že majú právo protestovať proti tomuto rozhodnutiu o odsune ako aj e, boli informovaní o práve požiadať o azyl. Alebo mm, vlastne mohli takisto dostať možnosť dobrovoľného návratu. Medzi týmito cudzincami ani jeden e, vlastne nepožiadal, je, iba jeden vlastne požiadal o azyl a dvaja boli vypočutí v prítomnosti tlmočníka, bolo tam administratívne pokračovanie e, a takisto vysvetlili aj rizika, ktoré im hrozia v prípade návratu. Ale na uznanie štatútu utečenca e, viacerým utečencom z Afganistanu a teda udelenie tohto štatútu e, Úrady sa nazdávali, že neexistovali seriózne dôvody a dôkazy o tom, že títo ľudia sú ohrození alebo že by mohli byť prenasledovaní alebo že ich život by bol ohrozený v prípade návratu. Takisto máme britskú odpoveď a ja som urobil naozaj to, čo moje svedomie aj funkcia si vyžadovali. Pýtal som sa a jednotlivých členských štátov, ale chcel by som vám povedať, že pokiaľ ide o ten pojem bezpečnej krajiny, že je tu judikatúra súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá hovorí, že iba je okolnosť, že človek pochádza e, z pohnutej krajiny, e, e, e, stačí na ochranu, ale výnimočne ak ide o situáciu všeobecného násilia, ktorá dosahuje vysokú úroveň, kde všetci ľudia v tej krajine alebo v regióne sú vystavení reálnemu riziku e, ohrozenia života. A je pravdou, že tieto výnimočné okolnosti neboli spomenuté v tomto prípade. A rád by som takisto odpovedal na tieto spoločné lety. Treba povedať, že Frontex už organizoval takéto spoločné lety a financoval ich. Treba to povedať, mali sme ich v roku 2008 aj v roku 2009, takže nie je to nič nové. Frontex sa snaží, a myslím, že to aj robí, snaží sa o to, aby tieto spoločné návraty boli za vyhovujúcich okolností, E, pokiaľ ide o rešpekt týchto ľudí. A riaditeľ Frontexu mi povedal, že si všimol, že v Rakúsku bol ombudsman, ktorý bdel nad podmienkami, za akých sa takéto e, návraty realizovali. A takýmto spôsobom vlastne chceme, možno to by sme si mohli požiadať o expertízu, aby sme preskúmali, ako títo ľudia e, po návrate, v akých podmienkach žijú. Možno, že a títo ľudia, ktorí nezodpovedajú teda e, tej definícii o ochrane medzinárodnej a ako vlastne budú prijatí, v akých podmienkach budú prijatí v rodnej krajine. Aj toto skúmame a skúma to aj Európska rada a nie len tie efekty týchto nútených e, letov, E, kde teda údajne sa negarantujú žiadne ľudské práva. Treba povedať, a tam chcem poďakovať Tobiasovi Bilstromovi a švedskému predsedníctvu, chcem pripomenúť, že na jar sme začali pripravovať texty, ktoré umožnia ísť smerom k Európe azylu. Máme text o podmienkach prijatia, revidovali sme, pani Desarne spomenula celkom správne dublinský problém, a takisto sme hovorili o adaptácii dublinských nariadení na to, aby tieto predpisy a tieto nariadenia neišli proti záujmom týchto ľudí. My sme takisto prijali princíp istých výnimiek, pokiaľ ide o e, dublinské nariadenie 21. oktobra sme prijali dva ďalšie dôležité texty. Jeden teda to v komisii, hovorí pán komisár 1 ohľadne o, o smernice o azylovej procedúre. V návrhoch nových smerníc alebo nové smernice o azylovej procedúre sa snažíme stanoviť objektívne kritéria a my budeme potrebovať istý úrad, e, ktorý bude podporovať na a verifikovať, či tieto praktiky sú rovnaké v celej Európe, pretože Európa azylu sa začína konečne rodiť. Ďakujem švedskému predsedníctvu, ktoré veľmi dobre v rade tieto rozličné texty predložilo, ale ešte nie sú prijaté a my máme isté problémy. Ja robím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa pokúsil e, túto Európu azylu e, vytvoriť a spustiť. A myslím si, že švedské predsedníctvo nám dáva príklad. Tobias Wilstromu spomenul krajiny, ktoré by mohli ísť z Európe príkladom, pretože za týmto problémom máme ešte aj solidaritu, väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi, ktoré pokiaľ, a teda smerom k prijaťu a ochrane týchto utečencov. A preto je potrebné, aby sa všetky krajiny spojili. Tam ešte sme nedospeli, máme niektoré krajiny, ktoré ešte nepríjmajú utečencov. Takže to je to, čo som chcel povedať. Ja som si vedomý, že som neodpovedal na všetky otázky, ale pokiaľ ide o komisiu, tak sme urobili všetko preto, aby sme rešpektovali a dožadovali sa rešpektovania európskych práv a hodnú Európy. Ďakujem. Eh, Ďakujeme pekne, pán komisár. Tým uzatvárame tento bod programu. A podľa programu budeme pokračovať druhou správou Soren Bo Zondergarda.